oznámenie predsedu. Od rady som obdržal prvé čítanie ohľadom nariadenia o Európskej agentúre pre železnice, smernica o interoperabilite železničného systému, smernica o železničnej bezpečnosti. Toto bude súčasťou dnešnej zápisnice. Parlament má tri mesiace na schválenie stanoviska, ktorá začne bežať eh,